Kolegyne, kolegovia, po, tejto, po tomto zaujímavom a podnecujúcom príhovore musíme ukončiť našu prácu, ktorú máme na programe. Máme tu ešte tri vysvetlenia hlasovaní. Začneme správou pani Kocolíno. A na zoznam mám jedného rečníka, je to pani Andrikien. President. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítam skutočnosť, že celková suma nezrovnalostí v súvislosti s európskymi fondami e, klesá. Tie nezrovnalosti, ktoré sa týkajú polnospodárskeho sektoru, klesli veľmi výrazne o viac ako 30 a to je veľmi pozbudzujúce. Vidíme, že OLAF zohráva dôležitú úlohu a je to jeden z faktorov, ktorý pomohol zlepšiť situáciu. Vítam návrh, ktorý bol súčasťou nášho uznesenia, kde ide o posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti zdaňovania. Chcela by som ale vyjadriť moje znepokojenie, ktoré súvisí s tým, že podvodné aktivity, ktoré sa týkajú nových členských štátov, pre všetkým Bulharska a Rumúnska, tak EU10 stúpli o 10%, ale EU2 narastli o 150%. Ja by som chcela vyjadriť podporu Rumunsku a Bulharsku, aby vybudovali administratívne kapacity na to, aby sa im podarilo zlepšiť dohľad a riadenie, transparentnosť, e, napríklad pri verejnom obstarávaní na všetkých úrovniach. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ešte niekto k správe Kocolínom? Ak nie, môžeme sa dostať ďalej. A to je správa Tamáš Deutsch, Európska investičná banka. Opätovne tu mám pani Andrikiene. Ďakujem pekne. Najprv som sa chcela poďakovať pánovi Dojčovi za výbornú správu. Dnešná zásadná diskusia a naše uznesenie, ktoré som podporila, to je výborný začiatok pre aktivity v budúcnosti, ktoré sa týkajú EIB. Predovšetkým, keď sa pozrieme na stratégiu 2020, v tejto súvislosti by som chcela apelovať na, na vlády členských štátov, aby posilnili EIB, aby sa zamerali predovšetkým na štáty na východe, ktoré potrebujú úvery a investície a ktoré trpia tiež v súvislosti s krízou kompatibilita medzi jednotlivými politikami, kde ide napríklad o sudskú spoluprácu a jednotlivými nariadeniami EIB. Toto musíme lepšie zosúľadiť v budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ešte niekto by sa chcel vyjadriť k správe Deutsch? Nie. Dobre, a teraz posledný bod sa týka masových zverstiev v nigerijskom meste Jos a slovom opätovne pani Andrikene. V jan, januári a v marci sme zaznamenali zverstva v Nigérii, ktoré sa týkali niekoľko stoviek ľudí, medzi nimi ženy a deti. Dôležité je, aby Nigéria zahájila proces mierovania. Dôležité je mierové súžitie medzi moslimami, ktorí žijú na severe a kresťanmi na juhu. Ďalej si musíme uvedomiť, že Nigéria je jeden z najväčších producentov ropy na svete a napriek tomu väčšina jej obyvateľov žije v chudobe. To znamená, že nemajú žiaden prospech rozvoja štáty. Korupcia, ktorá je široko rozšírená, je dôležité, aby sa obmedzovala a proti nej bojovalo. Pomoc Európskej únie Nigériu by sa mala zameriavať na najhlavnejšie problémy, najcitlivejšie otázky, aby sme dosiahli aspoň viditeľný pokrok v tejto krajine. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ešte niekto by sa chcel vyjadriť? A pán Belder, nech sa páči. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ďakujem pekne, pán predseda. nové informácie z Nigérie, z ŽOS, ktoré som dostala, dostal tento týždeň, sú veľmi znepokojujúce. Na viacerých miestach v tomto meste došlo k vraždám kresťanov. Sú tu islams, islamské združenia a oni zabili napríklad aj viacerých pracovníkov tlače. A títo mladí ľudia sa chválili tým, že, zabili týchto ľudí. To znamená, že vidíme, že e, pri týchto udalostiach vládne určitá bestretnosť, to sa týka kresťanov v Nigérii, sú to stovky e, mŕtvych v Žos a v iných oblastiach. Už sa tu hovorilo o prenasledovaní e, predstaviteľov určitých náboženských skupín a dôležité je, aby sa uznalo to, že zodpovednosť nie sú islamistické skupiny. To znamená, že e, malo, sa, malo by sa to lepšie zdôrazniť v príslušnom odseku dokumentu. Ja som dokonca bol v uznesení za to, aby sme nezjednodušovali, ale jednoducho nemôžeme zaujímavé na to, že musíme pomôcť kresťanom a preto sa zdržal hlasovať. Nech sa páči teraz pán Kelly. Ďakujem pekne, som si presedol na iné miesto. Ďakujem pekne. Je hrozné, že krajina, kde dochádza k e, ktorá produkuje toľko ropy, dochádza takýmto zverstvám. Vypočujeme si príhovor viceprezidenta USA. Riešením je dialog, dialog, dialog, vzdelávanie, vzdelávanie, vzdelávanie. To znamená, že dôležité, aby mier zavolal v tejto krajine. Jasne sa vám páčilo, ako situáciu popísal viceprezident, ako sa tu vlastne z vojny sme prešli do tej krásy a takúto krásu by sme mali vybudovať aj v Nigérii, aby tam bola byť, Európska únia musí zohrávať dôležitú úlohu a my sme v rámci diskusie naznačili, čo je dôležité. To by som chcel oceniť. Ďakujem pekne. Kolegovia, zápisnica z toho, tejto schôdze bude predložená na schválenie na začiatku